Ďakujem vám pekne. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať pánovi spravodajcovi, lebo myslela som si, že taký entuziastický človek som tu iba ja, ale vidím, že sme asi viacerí, aj pani Hirš, koniec koncov. Eh, čiže ďakujem veľmi pekne. Ja som rada, že náš výbor sa zaoberá mládežou, ale možno to nie je kritika nášho výboru, ale mali by sme sa celkovo aj v Európskom parlamente zaobrať viacej možno nejakou mládežníckou politikou a viacej k tomu pristupovať eh, zodpovednejšie, pretože keď si všimneme napríklad hearing pani komisárky Vasiliu, jediná otázka, ktorá sa týkala mládeže, bola moja otázka, ani tá nebola zodpovedaná. Čiže toto je v podstate ešte možno ukazovateľ toho, aby sme aj na pani komisárku v budúcnosti, ak bude e, potvrdená vo funkcii, tlačili, aby sa mládežická politika dostávala viacej do popredia. E, čo sa týka mládeže na, národných, e, na národnej úrovni, sú tam samozrejme rozdiely v definícii, čo možno robí jeden z najväčších problémov, ako definovať európsku mládežnickú politiku, pretože každý štát má minimálne určený, určenú inú vekovú hranicu, čo sa týka mládeže. Ale podľa mňa najväčším problémom nie je toto. Ale najväčší problém je, že mladí ľudia vo všeobecnosti v Európskej únii majú pocit, že Európska únia alebo celkovo politika sa ich netýka, politika ich nezaujíma, pretože necítia nejaký, nejaký spätný background alebo v podstate nejakú, e, niečo, že naozaj, naozaj e, sú príjmané, príjmané rozhodnutia, ktoré sú príjmané v spolupráci s nimi. Ja som sa tak pozerala dokola, nevšimla som si, či tu je niekto z mládežnických organizácií, ak je, tak nech potom prídu za mnou, pretože toto je naozaj otázka, ktorá je veľmi dôležitá. Pretože ak sa napríklad rozprávame o odboroch alebo odborároch alebo niečo, čo sa týka zamestnanosti, vždy tam sedia zástupcovia týchto inštitúcií, ktorí prídu predtým za vami a konzultujú a predkladajú svoje pripomienky. Zaujímalo by ma teda, pán spravodajca, či ste pri tejto správe možno konzultovali s, minimálne s Európskym mládežnickým fórom alebo s niekým iným z mládežnických organizácií. To nie je kritika, iba otázka. Ale vaša správa sa mi veľmi páči a dúfam, že budeme takto ďalej pokračovať. Ďakujem pekne. Ja, es kommen die nächsten Jugendlichen. Das sind wir, Frau Pagliadelli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 Eh, de estos ministerios, podríamos decir, en este caso en nuestras comisiones, y que velarán por la política de los jóvenes. Uh, good evening, everyone. My name is Sergei Kopradak. I'm the head of unit for youth policy at DG AAC. And on behalf of the Commission, I'd like to thank the, the Parliament and the Rapporteur uh,